Uh, dear colleagues, dear friends. Vážení kolegovia, vážení priatelia, uh, pred, pred nami je program dnešného zasadnutia. Uh, ak súhlasíte s ním, uh, to by bolo veľmi dobré. V prvom rade sa chcem však ospravedlniť za to, že začíname s meškaním, ale na zasadnutí koordinátorov e, prebiehali dlhé diskusie. Dúfam, že sa nám podarí skončiť do 12.30 e, so zasadnutím nášho výboru. Na úvod e, mám však veľmi smutnú informáciu pre, ma, pre vás všetkých s hlbokým zármutkom vás musím poinformovať, že Váš e, kolega a podpredseda e, výboru ITRE Miloslav Ransdorf zomrel 22. januára. E, do parlamentu vstúpil v roku 2004 ako člen parlamentu, takže mnohí z nás ho veľmi dobre poznajú, bol aktívnym členom výboru ITRE e, po celý čas, po celých 12 e, rokov. E, jeho pôsobenie v Európskom parlamente bolo koncom jeho dlhej politickej kariéry. Pôsobil aj v Českom parlamente predtým Eh, bol členom Československého eh, federálneho parlamentu od 92. Eh, v, teda v veľmi dôležitom čase tam pôsobil. Bol to veľmi aktívny politik, ktorý sa vždy snažil hájiť svoje názory a svoje myšlienky Spomíname na neho ako na eh, vrlé, vrlú osobu a veľmi dobrého kolegu. Som si istý, že máte presne eh, taký istý názor ako ja v tomto. Zdravie ho trápilo už eh, veľa rokov, od začiatku jeho pôsobenia v Európskom parlamente. Mohli sme to cítiť medzi sebou. Bol podpredsedom v eh, Európskom energetickom eh, fóre, eh, aj na zasadnutí v Štrásburgu, aj tu v Bruseli sme sa mohli presvedčiť o jeho aktívnosti práve v poslednom období. Miroslav za sebou necháva manželku a dceru, im e, patrí moja e, úprimná sústrasť v mene celého výboru ITRE, kondolenčná kniha pre nášho kolegu e, Miloslava. Je k dispozícii tu v Bruseli na tomto poschodí 20 metrov od vstupu do tejto sály. Bude k dispozícii aj k podpisom pred hemicyklom v Štrásburgu. Ehm, drahí priatelia, navrhol by som eh, preto minútu ticha, aby sme si pripomenuli nášho priateľa. Thank you very much. Uh, uh, dear friends. Uh, Drahí priatelia, Takže som sa mal zúčastniť konferencie predsedov ako predseda konferencie predsedov výborov, takže musím opustiť toto zasadnutie a vrátim sa sem opäť o tretej hodine popoludní k druhej časti nášho zasadnutia. Predsedať teraz bude náš eh, podpredseda Kruta eh, Henkel. Okay, let's uh, continue. Dobre, takže pokračujme. Chcel by som pripomenúť, že dnes máme e, príležitosť e, vymeniť si názory e, s, na, na tému spra- vyko- vykonávania smernice energetickej efektívnosti a tak by som chcel navrhnúť, aby diskusiu zahájil Markus Píper, ktorý je spravodajcom správy o tejto téme. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že mikrofón funguje. Máme tu eh, pred sebou nový nástroj eh, k dispozícii, správu o implementácii ktorej sa hodnotí, či sa táto európska legislatíva e, osvedčila, či sú problémy pri e, implementácii, či sú nejaké návrhy, ktoré by sme chceli postúpiť Európskej e, komisii Ide teda o e, vykonanie e, správu vykonávaní smernice, o revíziu vykonávania tejto smernice o energetickej efektivnosti. Myslím, že sme v lepšej situácii e, od tohto nového volebného obdobia, pretože môžeme vykonávať vlastné štúdie a využili sme to do veľkej miery v prípade tejto témy aj. V tejto súvislosti ďakujem tieňovým spravodajcom, s ktorými som sa už stretol Ďakujem aj mnohým eh, eh, eh, zástupcom zaujímavých skupín. Už sme zorganizovali osobitný hearing, veľa stretnutí na túto tému. Je tu naozaj veľký záujem. No a teraz k obsahovej stránke. Ako Európska únia v globálnom porovnaní, pokiaľ ide o environmentálne ciele, sme vynikajúci. Od roku 90 sme znížili e, naš, našu produkciu e, alebo objem CO2. Zároveň HDP narastlo o 46 Ale predsa len si treba klásť otázku, z environmentálneho pohľadu to možno e, dobre e, postupuje, ale za akú cenu pre e, konkurencie schopnosť, aj pokiaľ ide o byrokraciu. A keď chceme kráčať ďalej touto pozitívnou cestou, musíme v určitom bode niečo pozmeniť prelína sa nám tu, e, legislatíva do určitej miery e, si e, aj odporujú určité úpravy. Preto mám teda otázky pre komisiu. Chcem položiť pár konkrétnych otázok. Pokiaľ ide o povinnosť všeobecného šetrenia energii, nemá to vplyv aj na certifikáty ETS? alebo sa vylučuje e, možnosť vplyvu na sektor ETS. Ďalšia otázka. Ak je tu takáto e, všeobecná povinnosť šetrenia energiou, je e, mož, možné teda vybudovávanie obnoviteľných zdrojov energií v niektorých krajinách takýmto spôsobom brzdiť sú e, dodávateľe energii, ktorí sa špecializujú na e, obnoviteľné zdroje. Aj im e, stanovujeme povinnosť šetrenia. Ekodizajn, energetické označovanie, smernica o budovách nemajú tiež tieto všetky vplyv na úspory energii. Nerobíme teda to isté, nerobíme to vlastne tri alebo štyrikrát hneď. Takže tu sú, štyri, sú to štyri smernice, ktoré sa zaoberajú to istou témou, tým istým účinkom. E, smernica o energetickej efektívnosti je už e, pár rokov platná. Väčšina členských štátov má veľké problémy s implementáciou, to kritizujeme, ale aj so staršou smernicou o budovách 5 členských, e, dôležitých členských štátov má veľké problémy v oblasti implementácie. Moja e, otázka teraz nie, prečo napriek tomu e, dosahujeme ciele e, šetrenia energií. Sme tu na úrovni 100%, aj keď teda tie existujúce smernice nefungujú. Podceňujeme účinok ostatnej legislatívy možno, alebo vlastný záujem spotrebiteľov, ktorí aj bez nútenia už investovali do úspory energií, bez toho, aby sme to merali Dámy a páni, ja teraz prídem k jadru veci. V oblasti energií máme už 2000 povinností, vykazovacích povinností pre podniky a pre e, štátnu sféru. To je podľa nás byrokracia a tam už sa prekročili červené línie. No a e, teraz e, obehová ekonomika, nové kvóty, nové cieľe týkajú depony Musím povedať, že od roku 2002 e, nasadzovanie e, surovín sa e, znížilo 30 na jednotku sociálneho produktu. To je tiež dobrá správa. Myslím, že musíme ísť ďalej e, po tejto ceste e, pozitív pre životné prostredie, ale nemôžeme e, to zatieniť nadmernou byrokraciou. Máme tu veľmi veľa dobrých cieľov, napríklad pokiaľ ide o sanáciu budov, transparentnosť faktúr za elektrinu, energetický audit, a podobne. Takže to sú témy, kde musíme nutne pokračovať ďalej a priznávam, že smernica sa ešte ani poriadne nezabehla, ale kladiem si e, opäť otázku, či tieto dobré nápady, tieto dobré témy by si nevystačili aj s menšou mierou byrokracie a kontroly či by sa e, nedali lepšie zapracovať možno do iných existujúcich smerníc či napríklad ETS by sa nedal obohatiť o e, ďalšie oblasti, aby sme rýchlejšie a menej byrokraticky dosahovali e, takéto ciele alebo e, napríklad označovanie, čo máme pre bezpečnostné produkty, či by sme nemohli ho e, doplniť e, o mm, jeden aspekt e, obehového hospodárstva tiež. A toto sú teda otázky, mnohé otázky, ktoré si kladiem E, myslím, že v eufórii kvót a e, cieľov sme sa teraz tak trošku zasekli a ja by som si želal e, tú väčšiu mieru zjednodušovania a spotrebitelia aj podniky by nám za to boli určite vďační. Teším sa teda na budúce týždne našej vzájomnej spolupráce v tejto téme s vami a s komisiou. Ďakujem pekne, pán Píper. Pridržavajme sa prosím rečníckého času, ktorý je k dispozícii. Teraz by som chcel udeliť slovo Polovi Hodstonovi eh, z Európskej komisie na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to eh, správny čas, kedy sa parlament zaoberá touto témou. Vítame, že parlament hodnotí teraz eh, vykonávanie smernice energetickej efektívnosti 24. mája sama o tejto správe e, hlasovať. My práve pracujeme e, na revízii e, u nás na komisii a máme byť hotoví v septembri, takže je to v rovnakom čase. Viete, že toto je najšobecnejší rámec našej práce v oblasti energetickej efektívnosti. Prijali sme ho, pretože svojho času sa predpokladalo, že e, môžeme dosiahnuť zhruba 10 z našich 20 e, e, ktoré boli našim cieľom a práve tento, táto legislatíva mala zaplniť túto medzeru. My tiež práve hodnotíme smernicu, takže nemôžem vám povedať definitívne vyjadrenia na túto tému, avšak Môžem povedať, že e, na jeseň sme predostreli správu o pokroku vo všeobecnosti v oblasti energetickej efektivnosti, ktorý, ktorá ukazuje, že je tam veľmi dobrý e, pokrok. E, vlastne sme na ceste z 18 na 19 ale nevychádzame z toho, že tu nemáme žiadnu legislatívu, ale vychádzame z toho, čo vieme o kvalite implementácie momentálne, takže samozrejme ide aj o vplyv e, smernice o energetickej efektívnosti. A našou analýzou je, že sa dopracujeme na 20 ak členské štáty budú plne a správne implementovať legislatívny rámec, ktorý sme e, stanovili v smernici pre členské štáty je e, e, implementácia zložitá nie preto, že by to bola e, nejaká ťažká bruselská impozícia vecí, ktoré by inak nechceli robiť. Oni chcú tieto veci robiť. Dôvod, prečo je to ťažké, je, lebo to je samé o sebe ťažká téma. Je ťažké implementovať uh, tieto veci od e, budovy e, k budove, pretože v Európe sú naozaj veľmi odlišné budovy. Nie je tu riešenie, ktoré by povedalo e, niečo konkrétne. Členské štáty teda naozaj tvrdo musia pracovať na tom, aby implementovali vo svojich podmienkach to, čo sa stanovuje v smernici. Momentálne sme v štádiu eh, sledovania eh, transpozície a málo kedy eh, včas všetko pretavia do praxe členské štáty, treba povedať, ale postupne a pomocou rád komisie alebo aj konaní pre porušenie Mm, tie aspekty smernice, ktoré sa mali implementovať, sa implementujú. Takže členské štáty musia eh, no, notifikovať eh, svoje ciele energetickej efektivnosti do apríla 2013, teda mali to urobiť, 12 to urobilo eh, včas ostatných 16 e, v priebehu ďalších troch mesiacov. Podľa článku 7 museli e, svoje e, správy postupiť do konca roka. 19 si splnilo túto lehotu a tie ostatné potrebovali ešte ďalších 5 mesiacov. Mohol by som takto pokračovať ďalej. Takže smernica sa implementuje krok za krokom, musím povedať a my intenzívne spolupracujeme aj s členskými štátmi, aby sme zabezpečili, že sa tak deje správnym spôsobom. Pracujeme na transpozícii, pracujeme na, e, zároveň aj na hodnoti cielených prvkov smernice, pretože naša revízia nie je revíziou celej smernice, ale určitých cielených prvkov. Revidujeme celkový európsky cieľ, ako nás o to požiadali závery Európskej rady z oktobra 2013 a e, berieme na vedomie aj to, že parlament podporuje e, zvýšenie cieľa Takže e, články e, smernice o energetickej efektivity, kde sa tento indikatívny e, smer spomína, tými sa zaoberáme. Tiež sa zaoberáme článkom 6 o verejnom obstarávaní a článkom 7 o povinnostiach energetickej efektivity a alternatívach a zaoberáme sa aj ďalšími článkami 9 až 11 a 15, 8 o reakciách, pretože sa to e, prelína s iniciatívou o e, dizajne trhu, ale e, ostatnými časnými smernice sa nezaoberáme. Takže ako som povedal, práve prebieha hodnotenie. Dúfame, že toto hodnotenie sa zverejní spolu s štúdiou, ktorá to podporuje v marci. Ak by sa tak udialo, tak určite to bude plodný príspevok k vašej práci na revízii. Môžem sa zatiaľ vyjadriť predbežne, nie v mene komisie, lebo práca ešte nie je uzavretá. Pokiaľ ide o článok 6 o verejnom obstarávaní, eh, javí sa, že je príliš eh, skoro eh, zvažovať nejaké zmeny tohto rámca. Treba sa skôr sústrediť na efektívny režim verejného obstarávania v oblasti energetickej efektivity v každom členskom štáte, aby správne fungoval. Pokiaľ ide o článok 7, prvým e, dôkazom e, je, že plány, ktoré členské štáty majú, ak ich pretavia, tak nám prinesú tie energetické úspory, ktoré očakáva smernica. A keďže e, toto je e, takmer polovica tejto smernice, je to veľmi dôležitý záver. A po druhé, 16 členských štátov využíva povinnosti elektrickej efektivnosti, efektivnosti aspoň pre časť e, implementácie, ostatné používajú alternatívy a 6 používajú, vlastne ostatné používajú zmiešaný prístup Um, sú to uh, opatrenia, ktoré majú pomerne nízke administratívne náklady. Údaje, ktoré máme k dispozícii teraz, ukazujú, že pre eh, eh, štyri členské štáty náklady majú na úrovni 0,4 alebo 5 nákladov celého programu, iba jeden členský štát má viac než 1 náklad. Takže sú tam pomerne nízke náklady Zatiaľ e, teda e, ešte nemáme náklad na e, tie alternatívne prístupy. Čo sa týka nákladov, tak je to reflektované v poplatkoch na užívateľov, čiže je tu dopad na poplatky pre užívateľov, ale tie užitky, tie prínosy sú a ten efekt ten čistý efekt je efektívny z hľadiska nákladov pre spotrebiteľov. Čiže to je štádium, v akom sa nachádzame. Pokiaľ ide o revíziu článku 7, je evidentné, že sú tu elementy článku 7, ktoré môžu byť zjednodušené. Materialita, e, vyhnúť sa duplicitnému započítavaniu a musíme zjednodušiť tie ustanovenia, aby boli jednoznačné a efektívne ale v súčasnom štáte tá štúdia naznačuje, že to funguje efektívne. Teraz máme predbežné výsledky verejnej konzultácie o smernici o efektívnosti energie, ktorá sa uzatvára 29. januára, čiže zajtra, a 71% respondentov článok 7 pokladajú za efektívny. 3% tvrdia, že by sa to malo rozšíriť nad rámec roku 2020 a väčšina z nich pozitívne hodnotí aspekty v rámci textu, takže je tu široké, široká podpora, ale eh, <clears throat> počítať čísla vo verejnej konzultácii to netreba. Pokiaľ ide o prekrývania alebo spoločných záujmov, pokiaľ ide o meranie a eh, fakturáciu, tak štády ešte stále prebiehajú, ešte nemám žiadne výsledky, chcem vás len ubezpečiť, pokiaľ ide o články 1 až 3, že študujeme nielen 27 a 30 na cieľa, ale aj 35, 34, 35 a 40. Potom niekoľko otázok, ktoré nastolil pán Pipa. Produktová legislatíva stanovuje minimálne požiadavky na výrobky, keď si kupujete nové výrobky a, označ, a znač, označovanie vám dáva nové informácie. Legislatíva o budovách robí to isté s budovami, uvádza vám e, údaje o výkone minimálne náklady na re, e, renováciu. Vytvárajú sa tu pull faktory, ktoré e, zvyšujú e, e, tempo, ktorým ľudia renovujú tie budovy a takto tie druhy legislatívy spolu fungujú. A pokiaľ ide o otázku, ako, členský štát, ako členské štáty dosiahujú ciele aj pri problémoch s implementáciou, tak naše posúdenie 18-19 to je odvodené od tempa, akým členské štáty implementujú a je to s omeškaním, ale transponuje sa to efektívne. Takže ak máte prípadné otázky, tak rád na to odpoviem. Thank you very much. I would like to... <clears throat> Ďakujem. Chcem vám pripomenúť, že počas zasadnutia ITRE 16. a 17. marca máme, budeme mať veľa príležitostí diskutovať medzi sebou o tejto správe. Teraz navrhujem, aby sme sa zamerali na otázky, ktoré sú nasmerované na komisiu, pretože už máme obrovské množstvo týchto otázok. Takže teraz by som chcel požiadať spravodajcu z SED, pána Poche, aby sa ujal slova. Ďakujem, pán predseda. Dobre, dopoludne. Takže eh, je to strategické rozhodnutie, naša celková spotreba energie má veľa prínosov pre našu ekonomiku a spoločnosť a myslím si, že to môže podporiť raz a zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Takisto to môže prispieť k zvýšeniu našej energetickej bezpečnosti, keďže je potrebný dovoz eh, plynu a ropy. Snižia sa náklady pre domácnosti, čo je dôležité pre E, rodiny s nízkymi príjmami a v neposlednom rade je to efektívny spôsob, ako docieliť ciele redukcie CO2 a toto všetko berúc na vedomie je škoda, že nedosiahneme cieľ e, energetickej efektívnosti do roku 2020. Hoci došlo k výrazným zlepšeniam vo viacerých oblastiach, ale nedošlo e, k žiadnym úsporám energie pri spotrebe energie a ako poukazuje správa e, komisie, v in, priemyselných sektoroch sa zaviedli nové opatrenia na zníženie potreby energie, ale tie úsilia nepostačujú, keďže e, dosiahneme iba 18 v súčasnosti. Nemyslím si, že politika energetickej efektívnosti definuje individuálne národné ciele. Smernica poskytuje celý rad opatrení na stimulovanie zavedenie e, úsporných opatrení a keď e, to skombinujeme s inými nástrojmi, finančnými a regulačnými nástrojmi, tak e, to pres poskytuje vhodný rámec. Takže potrebujeme zobrať do úvahy jednotlivé okolnosti za ktorých, e, ktoré členským štátom, členské štáty musia tiež čeliť. Príliš veľká flexibilita je jedna zo slabostí tejto smernice. Chcel by som nastoliť niektoré špecifické otázky, ktoré pokladám za veľmi dôležité. Som toho názoru, že by sa dala zlepšiť energetická efektívnosť v budovách. Článok 4 EED e, požaduje členských štátoch, aby zlepšili stratégie renovácie energie Článok 7 je príliš vysoká flexibilita, predovšetkým e, znižovanie na e, cieľov o 35 Sociálna úloha energetickej efektívnosti by mala byť takisto zdôraznená, môže hrať dôležitú úlohu pri e, eliminácii energetickej chudoby tým, že sa pomôže pri renovácii a zavedú sa efektívnejšie vykurovacie systémy. Teraz Bohužiaľ, rečník prerušuje. Už hovoríte 3 minúty. Takže boli tu aj iné faktory, ktoré mali dopad na túto oblasť, ale myslím si, že I'm sorry about that. Yeah, but I'm shadow, you know. Thank um, ECR uh, Nemáme tu tieňového spravodajca a nevyjadrím sa, takže pán Peterson z AIDE. Yeah. Ďakujem, pán predseda. Je tu veľa pozitívnych aspektov energetickej efektívnosti, ako už spomenuli kolegovia, ako už povedal kolega Poche, tým, že e, zvýšime efektívnosť, môžeme znižiť dovozy z Ruska a z východu a znižiť emisie CO2. Čiže kľúčová otázka pre nás je, akým spôsobom to môžeme dosiahnuť, ako môžeme zájsť ešte ďalej ako môžeme vytvoriť regulačný rámec, ktorý bude stimulovať inovácie a zabezpečí najefektívnejšie využívanie energie, kde stanovíme priority e, úspor e, energie a ako budeme financovať investície, aby sme dosiahli všetky tieto úspory. Som rád, že vidím, že komisia prehodnocuje, aké zlepšenia by sa dali dosiahnuť z krátkodobého hľadiska a vítam aj skutočnosť, že komisia toto všetko vníma v širšom kontexte a reviduje všetky horizontálne legislatívy, ktoré prispejú k cieľom, ktoré boli práve popísané. Ťažko sa zachádza do podrobností v tomto štádiu, ale dovolte mi zdôrazniť niektoré z mojich priorít, niektoré z našich priorít. Budovy sú kľúčové, samozrejme, pretože budovy E, spotrebujú veľa energie, aby sa renovovali verejné budovy. Je to dôležitý nástroj, ale takisto je to veľká výzva na implementáciu, čiže články 4, 5 a 6 nás prinútia k tomu, aby sme viedli zaujímavé diskusie o tejto téme. Takisto musíme riešiť to, akým spôsobom budovy sú e, chladené, e, klimatizované a vykurované takže sú potrebné investície do infraštruktúry. Takže pozrieme sa na to, ako môžeme stimulovať tieto investície. Ja si myslím, že vo všeobecnosti je dôležité mať na pamäti, že to nie je zelená versus čierna. Hovorilo sa, že je to byrokratické. Akákoľvek legislatíva môže brániť e, podnika, podnikom, ale môže sa tu aj posilniť e, konkurencieschopnosť. Dúfam, že táto diskusia nám pomôže odstrániť niektoré mýty a zvýšiť ambície a dosiahnuť spoločné ciele. Teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami. Ďakujem. Thank you. Uh, Mr. Javor. Ďakujem, pán Javor. Thank you, chair. And... Ďakujem, pán predseda, a ďakujem uh, komisii za stanovisko, ako aj spravodajcovi, pánovi Piperovi. Niekoľko krátkých pripomienok. Musíme chápať túto otázku v rámci Parížskej dohody. A to, na čom sme sa dohodli v Paríži, je to, že musíme zrýchliť naše úsilia pri um, redukcii emisí, namiesto toho, aby sme to spomalovali. Energetická efektívnosť, ako to bolo spomenuté, je jednou z najdôležitejších opcií na zníženie e, emisí CO2 a ďalších skleníkových plynov, emisí skleníkových plynov. Ale nie je to len e, ekologická nutnosť, energetická efektívnosť. Je tu ešte geopolitická otázka, ako to už bolo spomenuté pánom Peterson, ako aj energetická efektívnosť, ktorá zvyšuje odolnosť e, energie voči šokom dodávky energie. Takisto energetická efektívnosť môže prispieť e, ku konkurencieschopnosti európskych ekonomík, čo tu bolo vyjadrené ako znepokojenie a takisto konkurencieschopná ekonomika v Európe, ale energetická efektívnosť nie je prekážka, je to naozaj nástroj pri dosahovaní konkurencieschopných ekonomik v Európe. Každé euro investované do energetickej efektívnosti v EÚ ušetrí 3 euro pri investíciách do infraštruktúry a nákladov na palia, čiže je to efektívnejšia investícia, aby posilnila európske ekonomiky a takisto vytvára milióny pracovných miest v celej Európe. Keď sa pozrieme na existujúcu smernicu o energetickej efektívnosti a klimatickú politiku eh, počas uplynulých rokov, tak si musíme uvedomiť, že ehm, tá hlavná sila pri dosiahnutí akéhokoľvek rozvoja v energetickom a klimatickom v energetickej oblasti pochádzala z cieľov. Čiže keď hovoríme o cieľoch eh, v energetickej efektívnosti, tak sa musíme zamerať aj nové energetické efekt, no, novú eh, smernicu o energetickej efektívnosti, ktorá bude predložená aj parlamentu, tak si myslím, že čo musíme urobiť je trvať na tom, aby sme mali ciele, energetickej efektívnosti, pretože bez cieľov nedojde k rozvoju v energetickej efektívnosti. A potom jedna posledná pripomienka je financovanie energetickej efektívnosti a investícií alebo akcií. Ale je to aj otázka množstva peňazí, ale aj otázka, ako um, vyminieme tieto peniaze a ako uh, sa zameráme na výhody. Sociálne otázky by takisto mali byť zobraté do úvahy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Ziluaga. Ďakujem pekne. Tu som Našim stanoviskom cieľa, cieľ implementácie e, tejto smernice je veľmi dôležité kvôli dvom bodom. E, poprvé, to som už povedal, pretože ide o úsporu energie zo, mm, z hľadiska životného prostredia. A potom aj takisto, pokiaľ ide o vykurovanie mm, jednotlivých budov. Takže mm, toto všetko súhlasí s tým, aby sme znížili Mm, emisie CO2 a takisto aj oteplovanie planéty. Po druhé, ide takisto aj o úspory energie zo strany rodín, zo strany domácnosti. Toto je veľmi dôležité preto, aby sme e, bojovali proti chudobe e, v oblasti energetickej e, účinnosti. Máme tu viac ako 10 obyvateľstva Európskej únie, ktoré nemôže E, svoju domácnosť vykurovať na adekvátnej výške, na adekvátnej teplote. Preto si myslíme, že by bolo veľmi dôležité, aby členské štáty si uvedomili, že nemôžu nikdy dosiahnuť ciele, ktoré boli stanovené v rámci tejto smernice. Niektoré kompromisné návrhy zo strany členských štátov hovoria o tom, že by sme mali e, znižiť túto energetickú účinnosť a jej navýšenie iba na 18%, pretože 20% nie sú schopní dosiahnuť. Takisto môže mať dopad na ich legislatívu, ako napríklad v oblasti energetickej účinnosti. Takže mali by sme si stanoviť konkrétne a záväzné ciele, ako napríklad, napríklad ročnú daň z energetickej účinnosti budov. To máme v článku 5. Takisto si myslíme, že toto revidenovanie, táto, táto revízia smernice by mala zdôrazniť energetickú účinnosť ako takú, aby zníženie e, spotreby energie bolo reálne a nie, aby e, sme zabezpečili iné nepriaznivé dopady, aby to bolo naozaj účinné, aby sme mali zodpovednú spotrebu v oblasti, ktorá je taká dôležitá, ako je oblasť e, energetiky. Tiež pokiaľ ide o renováciu, renováciu budov. Toto všetko by malo ísť ruka v ruke takisto aj so sociálnymi cieľami, ako bojovať proti energetickej chudobe. To by sme nemali strácať zo zreteľa. Okrem toho, pokiaľ ide o oblasť investícií do tejto energetickej účinnosti, to sú veľmi ťažké záležitosti, veľmi ťažko môžeme zabezpečiť udržateľný model pre všetkých našich občanov. A preto potrebujeme viacej úsilia Mm, aj zo strany občanov. Pokiaľ ide o súkromnú sféru, toto je zase model investícií, kde e, sa investície spájajú s štátnou e, sférou, e, s verejnou sférou. Je potrebné takisto si uvedomiť to, že v smernici sa stanovuje, že jadrové elektrárne, a teraz bol rečník prerušený. Už končím, hovorí rečník že môžu sa vylúčiť jadrové elektrárne zo z týchto analýz e, náklady a e, spotreba. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Ďakujem. Taburano. jo, hmm, e, no, ešte trojamo. Drahí kolegovia, my absolútne súhlasíme s tým, že je potrebné mať oveľa menej byrokracie, ak chceme uľahčiť cestu k zabezpečeniu energetickej účinnosti. My sme presvedčení o tom, že je potrebné mať záväzné ciele, pretože nemôžeme len si ich vsadiť na dobrú vôľu jednotlivých členských štátov, ale potrebujeme naozaj mať záväzné ciele. Ak niektoré členské štáty majú ťažkosti dosiahnuť tento cieľ, tak potom to nie je z toho dôvodu, že sme si stanovili takéto príliš ambiciozne ciele. Nie, musíme sa zamyslieť nad tým, prečo členský štát má takéto konkrétne ťažkosti. Prečo v niektorých krajinách EÚ sú schopní zabezpečiť a dosiahnuť teda e, stanovené cieľa, a v niektorých nie. Nie je dobré, aby sme mali dvoj- alebo trojrýchlostnú Európu, pokiaľ ide o dosiahnutie týchto cieľov v rámci energetickej účinnosti. Nemôžeme nechať niektoré členské štáty, ktoré budú zaostávať, ale musíme urobiť všetko preto, aby to bolo pre blaho európskych občanov. A to zdôrazňujem. Všetko, čo momentálne realizujeme, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, by malo byť v prospech členských štátov, ale takisto aj európskych občanov. Prečo? Pretože momentálne čelíme veľmi nestálým trhom a na druhej strane máme oblasti, ktoré sú ozajstnou zárukou. Takže mali by sme investovať do takýchto citeľných výsledkov. Ak chceme poslúžiť budúcim generáciám, tak musíme to realizovať tak, e, aby Európa bola oveľa odolnejšia práve takýmto nestálým trhom v oblasti energetiky. Každý barel ropy, ktorý kúpime v zahraničí, predstavuje stratu bohatstva, pretože ide o tok bohatstva, ktorých e, uniká Európe, kde európske alebo európsky záujem ako taký vôbec nie je zohľadnený, pokiaľ ide o klimatické zmeny, o environmentálne otázky alebo ekonomické otázky. Toto všetko je úzko spojené, ale takisto je to spojené aj s otázkou prežitia budúcich generácií. Ďakujem pekne. Máme tu možnosť diskutovať o tejto správe na našej schôdzi ITRE v marci. Ale teraz e, ešte bude prebiehať diskusia zo strany jednotlivých členov. Ja by som teraz uzavrel zoznam rečníkov. Budeme mať e, minútu pre každého rečníka a teraz e, by som vám chcel povedať, že naozaj budem veľmi striktný, pokiaľ ide o dodržovanie rečníckého času a Bude to oveľa striknejšie ako v prípade dvojminútového rečníckého času. Pani Rodriguez, ďakujem pekne. Chcem najprv povedať, že sa vy, uh, uh, vyjadrujem mene Soledad ktorá je tieňovou spravodajkyňou tejto smernice za Envy. Chcem zdôrazniť, že je nám veľmi ľúto, že niektoré členské štáty neboli schopné dosiahnuť cieľ a nemôžeme zabezpečiť to, že tento cieľ 20 energetickej účinnosti nebude dosiahnutý. Ale je tiež pravda, že e, vieme, čo sa stalo a poznamenali sme si to a vieme, aké ťažkosti e, boli v hre a veľmi rýchlo dúfame, že budeme môcť implementovať eh, tieto lekcie, eh, ktoré sme, eh, ktorých sme sa takto poučili. Pokiaľ ide o smernicu energetické účinnosti, moja skupina sa bude snažiť zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii také nástroje, aby členské štáty ešte zvýšili svoje ciele a aby zabezpečili implementáciu tejto energetickej účinnosti. My, socialisti, chceme zlepšiť kvalitu stratégií, pokiaľ ide o renovovanie zo strany členských štátov a aby sme to doplnili cestovnými mapami zo strany členských štátov. Pre dobrú implementáciu tejto smernice je potrebné toto dosiahnuť pod záštitou verejného sektora, musíme zabezpečiť to, aby všetká alebo celá administratívna správa eh, zohľadňovala eh, energetickú účinnosť vo všetkých verejných obstarávaniach, aby takisto aj eh, odporúčania zo strany energetických auditov boli takisto zakomponované do týchto cieľov a ešte Tiež žiadame, aby členské štáty e, zohľadnili takisto aj otázku domácnosti e, v rámci tejto implementácie. A ešte na záver mám otázku na zastupcu komisie. Vy ste v rámci svojej dopadovej štúdie ste zohľadnili zo strany členských štátov takisto aj znižovanie energetickej chudoby v rámci tých domácností, ktoré sú najzraniteľnejšie. Ďakujem. Pán Bent. Thank you, Chair. Je dôležité zaistiť nákladovo efektívny prechod na budúcu energetickú účinnosť v spoločnosti pre dosiahnutie cieľov na celej úrovni EÚ alebo aspoň 27 chceme dosiahnuť tento cieľ nákladovo účinne. Jeden z tých cieľov, ktoré máme k dispozícii, je práve záväzný, povinný eh, režim energetickej účinnosti, ktorý sa nachádza v článku 7. Vieme, že tu je približne možnosť dvojtretinovej úspory v rámci celej EÚ. Dúfam, že komisia súhlasí s tým, že tento nástroj je veľmi dôležitý a potrebný takisto aj v budúcom období. Financovanie energetickej účinnosti, to je samozrejme veľmi zložitá otázka. V našej krajine napríklad je systém, ktorý sa neopiera o dostatočné investície. Predseda vyzýva rečníka, aby skončil. Pán Gerek. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že chyba bola už na začiatku, keď sme pripravovali túto smer. Európa, lič, e, ličonca kraje o vysokým rozvoju o tým... Sú tu krajiny, e, ktoré by boli lepšie rozvinuté, menej rozvinuté, vlastne Európa dvoch rýchlostí pokiaľ ide o dosiahnutie aj toho cieľa 20 e, Nie je to dobré. A ja si myslím, že tento samotný indikátor nebol správne nastavený. Mal by zahrňať e, e, HDP na hlavu v každom členskom štáte, pretože takáto fyzikálna efektivita nie je ten správny prístup.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 že už bol dosiahnutý dosť veľký e, pokrok, ale v roku 2014 sme už diskutovali situáciu v šiestich členských štátoch tu na výbore. Videli sme, že e, došlo k veľkým investíciám v týchto členských štátoch. Návrat týchto investícií sa očakáva od 100 až 300 rokov. Takže Musíme uvažovať nad opatreniami, ktoré by neviedli iba k úsporám, pokiaľ ide o e, energie, ale ktoré by prispeli aj k lepšiemu e, životu ľudí. Inak jednoducho budeme musieť povedať, že tieto prostriedky neboli dobre využité. Pán Kelly, ďakujem, pán predseda. Mal som to privilegium, že som e, e, zastupoval parlament e, v KAS, takže súhlasím s tým, čo povedali viacerí kolegovia, že musíme zvýšiť naše záväzky a nie znižovať ich, obzvlášť pokiaľ ide o budovy. Je to jednorázové, jednorazový náklad a ako náhle ho vynaložíte, tak vám bude stále slúžiť k dobru úsporami aj zvýšením životných E, e, podmienok životného štandardu v týchto budovách. A k tomu, čo povedal Markus e, Píper, spomenul otázku duplikácie. Ja by som chcel položiť otázku komisii, respektíve požiadať ju, aby zareagovala na tento komentár pána, pána Pípera, pokiaľ ide o duplikáciu. teda k zvyšovaniu byrokracie a k znižovaniu nákladov. Ďakujem. Teraz pán Karins. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Mám pár otázok eh, pre komisiu. Chápem to tak, že eh, redukujeme CO2 a zaujíma ma eh, cieľ efektivity. Mojou otázkou je, nakoľko energetická e, efektivita e, súvisí s redukciou CO2 v našej legislatíve a do akej miery sa e, zaoberáme technologickým spomalením alebo technickými inováciami, ktoré na to tiež majú vplývať. Takže možno táto legislatíva je len určitou súčasťou tohto všeobecného vývoja. Ako, veľká, ako veľký je podiel oboch častí? Ďakujem aj za to, že dodržiavate rečnícky čas, pán Erikson. Ďakujem. Svet sa mení a trhy s energiami sa tiež menia. Vieme, že je tam veľký potenciál v oblasti energetickej efektivity, obzvlášť v priemysle a krajinách ako e, Polsko. Ale teraz čelíme situácii, kedy ceny energií sa e, znižujú, pravdepodobne e, dočasne a ako to vplýva na e, energetickú efektívnosť. Ja myslím, že aj to je dôležité prediskutovať. Zníži sa e, tým e, motivácia smernice. A čo to bude znamenať pre nás? Znamená to, že musíme sprísniť smernicu energetickej efektivity, aby sme dosiahli tie isté ciele krátkodobo, alebo čo to pre nás znamená? Ďakujem e, opäť za túto fantastickú disciplínu, ktorú ukazujeme ku koncu tejto diskusie. Teraz už by som chcel udeliť slovo zástupcovi Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Obávam sa, že ja e, potrebujem viac než minútku na zodpovedanie, ale budem sa snažiť byť stručný. Pár bodov pán eh, Kelly, ja keď som spomenuli dôležitosť budov, ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na tom, že tiež eh, tu máme eh, prebiehajúcu revíziu energetickej výkonnosti budov. Prístupok Európskeho parlamentu k tomuto bude tiež veľmi dôležitý, pretože budovy sú kľúčovou vlastou pre úspory. Pán Karin sa spýtal, do akej miery energetická efektivita súvisí s redukciou CO2. Zatiaľ to nie je to najdôležitejšie Eh, presuny eh, eh, v rámci mixu alebo k nízkouhlíkovým oblastiam majú väčší účinok než presuny v energetickej efektívnosti. V budúcnosti sa tento pomer bude vyrovnávať, ale bude to tiež závisieť od toho následenia členských štátov. A potom, pokiaľ ide o prínosy, Um, ehm, vracem sa k tomu, čo povedal pán Peterson. Uh, pokiaľ sa, uh, ak by ste sa nestarali o životné prostredie, ak si nemyslíte, že uh, Paríž má význam, tak uh, si myslíme, že tak či tak by ste to mali robiť, toto, uh, túto energetickú efektívnosť. Uh, určite to má uh, pozitívny efekt. Uh, sú tu prínosy, ktoré tu máme na miesto iba zvýšených importov plynu Nemáte tu vplyv ani len na zamestnanosť. A keď e, používate e, múdre e, európske boilery na to zniženie, už tam máte jasný prínos. A potom samozrejme tam máte aj prínosy v oblasti CO2, takže myslíme si, že je to ekonomická politika, nie len environmentálna. A k tomu, čo povedal pán Javor a pán Benson, financovanie Problémom nie je, či tieto investície e, sú zmysluplné, ale ako získame e, financie na to, aby sme ich zrealizovali. A máte pravdu, musíme sa zaobrať lepším e, využívaním ten kolega, ktorý sa vedľa pána Bensona povedal, že je možné aj nesprávne vynakladať prostriedky v tejto oblasti a to by sme nemali robiť. Mali by sme lepšie vynakladať verejné financie, napríklad aj do iniciatívy pre inteligentné budovy, Napríklad e, diskutujeme aj s bankami, ako je toto možné robiť lepšie, ako viac napompovať súkromných peniazí do tohto sektora. Mnohí nám hovoria, že treba znižovať e, risky, e, deagregácia projektov je tu dôležitá. Dôležitá bude teda revízia e, týchto tém a aj e, vstupy parlamentu. Spomenula sa otázka energetickej chudoby explicitne zaznela otázka, či sme evaluovali dopad e, energetickej chudoby a ešte nemáme výsledky, ale to je oblasť, na ktorú sa určite musíme pozrieť. Nepoviem toho v tomto štádiu viac. Je to oblasť, ktorá potenciálne e, by mohla mať veľký význam. Je to citlivá, zložitá oblasť, ale my sa v našej revízii zaoberáme práve touto témou a návrhy Európskeho e, parlamentu budú veľmi cenené. E, práve v tejto chvíli by boli pre nás dôležité. Potom e, ceny energií, cena ropy sa mení. Malo by nám byť jasné, že ak naše politiky fungujú, tak budeme znižovať dopyt po fosílnych zdrojoch a nemusí to ani nutne súvisieť s eh, drahou cenou eh, ropy. Ceny určite sú faktorom, ktoré vedú ľudí k určitým rozhodnutiam smerom k efektivite, ale v oblasti budov, aj dopravy, aj v mnohých eh, firmách sa ešte stále nevytvára nákladová efektivita. Takže E, cena e, ropy má vplyv, ale určite nie je taká rozhodujúca, aká je možno v iných oblastiach. Ale samozrejme, e, mali by sme ju mať na pamäti. A potom jadrové elektrárne, k tomuto sa nemôžem vyjadriť ja, ale postupím túto otázku kolegom. Potom som nezodpovedal vraj dobre na jeden z bodov pána Pípera, ospravedlňujem sa. Potom ešte k ďalšiemu bodu by som sa rád vrátil, takže k otázke duplikácie. Um, ne, nehodnotíme to tak, že by to bola duplikácia medzi e, legislatívou e, v oblasti energetickej efektivity. Máme e, dve legislatívy o produktoch, kde sú minimálne štandardy zabezpečené a informácie pre spotrebiteľov, legislatívu pre budovy s minimálnymi štandardami a poskytujú sa tu informácia pre spotrebu. Potom tu máme smernicu o energetickej efektivite, ktorá zvyšuje dopyt po dobrých e, produktoch a dobrých budovách. Takže doplňa e, s detailami a e, tie ostatné legislatívy, takže je tam ekonomický prístup aj na strane dopytu, aj ponuky, aby sme zabezpečili e, lepší dopyt po e, lepších produktoch. Takže takéto je tu doplňanie, ale e, pokiaľ ide obnoviteľné energie, aký je tam vplyv, treba to robiť správne. Ak to robíte správne, tak potom určite podporujete ľudí, aby pri renovácii svojej budovy mysleli aj napríklad na tepelné čerpadlo alebo nejaké panely na streche Takže o takúto synergiu sa určite e, snažíme. Tu sa už zastavím, ale ešte posledný e, bod. Pán Tamburáno e, sa spýtal, prečo niektoré krajiny môžu dosahovať svoje ciele, aj na nie nevieme, ale keď sa pozriete na našu správu o pokroku, vidíte, že odpovedou nie je, že niektoré sú bohaté a iné chudobné sú e, krajiny, ktorým sa darí naprieč Európou, na severe, na juhu, na východe, na západe. A potenciál, e, že to správne urobia, je pravdepodobne v správnom riadení. A možno je tam aj otázka zdrojov. No a potom e, to, čo povedal pán Gerek, je pravdou, že na európskej úrovni našim silom je absolútna kvantitatívna úspora Máme taký to absolútny cieľ, ale na národnej úrovni členské štáty si môžu stanovať svoje ciele a môžu využívať e, vzťahy a pomery, aké chcú. E, Polsko len jedným príkladom, ale sú e, krajiny, ktorým sa veľmi dobre darí ekonomicky. Od nich očakávame vyšší cieľ než krajiny, ktoré sú nižšie v teda ekonomickom cykle. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým eh, za to, eh, že sme mohli trošku dobehnúť eh, to, čo sme zameškali na začiatku dnešného dňa. Ešte chcem povedať, že návrh správy sa bude prediskutovávať do väčších podrobností na zasadnutí i tre v marci. Dámy a páni, teraz by som chcel prejsť ďalšiemu bodu programu. V decembri 2015 BEREK zverejnil svoju správu. O, pán Piper, prepáčte, nemám až také bohaté skúsenosti ako e, predseda výboru. Máte slovo. Žiaden problém. E, teší ma to, že sa povedalo smerom k odburávaniu e, byrokracie a to, čo povedal pán Hudson, sú tam prvky, ktoré treba v súvislosti s článkom 7 zjednodušiť. To ma naozaj teší. Avšak predsa len jedna kľúčová otázka zostala stále nezodpovedaná. Niektorí tu povedali, že ak e, predpisujeme úspory energií, budeme napokon odolnejší voči krízam. Áno, ale k tomu patria predsa aj obnoviteľné energie, ktoré chceme vybudovávať v Európe a sú tak vynikajúce regióny, ktoré sú na úrovni 50 eh, ktoré eh, pracujú cezhranične, kde sú dodávateľia energii, ktorí sa špecializovali iba na obnoviteľné zdroje a chceme skutočne aj im stanovať eh, ciele úspor. Členské štáty si môžu zvoliť, ako postupovať, či smerom úspor alebo inými systémami. Takže túto otázku s nimi nezodpovedali v Škandinávii Máme e, e, e, paušály pre dodávku energii, ktoré sa vzťahujú iba na obnoviteľné zdroje energií. Takže ja mám stále pocit, že sme ešte trošku stále zostali trčať v nejakých energetických úsporách, diskusiou s komunami, výkazoch. A je veľmi veľa dôležitých návrhov v smernici o energetickej efektivite. Samozrejme, ehm, veľa týchto dôležitých dobrých cieľov treba realizovať, ale e, s nižšou mierou byrokracie. A tam by som si želal, aby aj ostatní kolegovia e, možno e, prispeli svojou mierou k dosiahnutiu takéhoto cieľa. Ďakujem pekne, pán Píper. V decembri 2015 Berek zverejnil svoje E, stanovisko na tému, ako by sa mali zreformovať pravidlá e, v oblasti e, telekomunikácií. Komisia legislatívne návrhy predstaviť v júni tohto roka. A Berek takisto prednedávnom vypracoval dokument o OTT a oligopoloch v mm, oblasti trhov telekomunikačných. Takže je e, veľa toho, e, čo môžeme prediskutovať v tejto oblasti. A ja som veľmi rád, že môžem vyzvať pána Wilhelma Ešvajlera, predsedu Bereku, aby sa ujal slova. Vítajte medzi nami. Ďakujem veľmi pekne. My e, všetci e, e, žijeme vo veľmi rýchlo sa meniacom svete elektronických komunikácií. Chcem vám pripomenúť, že digitálna transformácia bola v centre ekonomického fóra v Davose minulý týždeň a veľmi sa tu vyvíja aj elektronický rámec telekomunikácie, je to veľmi dôležité pre náš digitálny vnútorný trh. Berek to zohráva kľúčovú úlohu, e, pokiaľ ide o e, legislatívne návrhy. A teraz som veľmi rád, že môžem sa podeliť o moje názory e, dnes spolu s vami. A teda spomenúť pohľad Bereku. A ja mám teda tú časť byť jeho predsedom. Východiskom je, že rámec e, telekomu je centrálnym e, pilierom e, stratégie digitálneho jednotného trhu. Európsky parlament vo svojom uznesení k oznámeniu komisie len minulý týždeň prijal svoje pohľady ako lepší prístup k, pre spotrebiteľov a podniky inovatívne služby a posilnenie digitálnej ekonomiky. Revízia telekomu má byť súčasťou vytvárania lepších podmienok a rovnakých pravidel hry pre inovatívne služby a dôležité sú tu konektivita, univerzálne služby, rovnaký, rovnaké pravidlá hry, ochrana spotrebiteľov aj dizajn treba eh, čeliť výzvam konektivity v Európe eh, takým spôsobom, že budeme hľadať tie vhodné odpovede na otázku, ako eh, rozširovať infraštruktúru širokého pásma, ako sa venovať digitálnej priepasti a napokon, ako posilňovať E, vlastne dopyt po e, širokom pásme, keďže ten je veľmi dôležitý na e, dobudovávanie sietí. Vzdielam to, čo je uvedené v rezolúcii uznesení EP, že investície v podstate a ultralýchre komunikačné siete, to musí byť stimulované konkurencieschopným regulačným rámcom, berúc do úvahy, že zvýšená konkurencieschopnosť je spájaná s vyššími úrovňami infraštruktúrnych investícií, inovačnými voľbami a nižšími cenami pre spotrebiteľov a podľa Baraka tu musia zohrávať úlohu tri nástroje regulácia a tam, kde je to vhodné aj deregulácia. Je to doplnené univerzálnymi službami tam, kde je to požadované. Čo sa týka regulácie, je dôležité pripomenúť, efektívnu konkurencieschopnosť, ktorá priťahuje efektívne investície. Potom k EÚ uzneseniu existuje málo dôkazov, že konsolidácia prevádzkovateľov by viedla k zvýšení investícií. No a tu musím povedať, že je dôležité mať na zredeli, že aby sa dosiahli ciele connectivity, tak je tu celý rad víziev v rôznych členských štátoch a je, sú potrebné najlepšie technické riešenia, najlepší e, hospodársky model e, so štruktúrálnymi charakteristikami a preto nikto e, preto nepomôže žiadne riešenie, že jedna veľkosť sa hodí na všetkých. Takisto je potrebná podpora konkurencieschopnosti, a treba to upraviť podľa národných okolností. Revízia poskytuje možnosť občerstviť regulačné nástroje, aby sa zabezpečilo, že regulátory môžu riešiť výzvy a môžu reagovať na diverzifikovanú situáciu na trhoch v členských štátoch. Ďalší slide. Čo sa týka univerzálnych služieb, chcem takú všeobecnú pripomienku. Univerzálne služby sú dôležitou súčasťou rámca, zabezpečujú dostupnosť základných elektronických komunikačných služieb pre každého, zabezpečujú sociálnu inklúziu a bránia digitálnej priepasti. Čo sa týka sociálnych rozvojov, je potrebné riešiť tri základné otázky. Tu potreba aktualizovať súčasný rozsah pôsobnosti Členské štáty by si mali zachovať vlastné uvaženie, aby definovali rozsah univerzálnych služieb, ako aj záväzkov z toho vyplývajúcich. Môže sa to vyvieť rôzne podľa eh, rozvoja trhu v každej krajine. A ďalej by sme mali mať nazreteli, že ciele univerzálnych služieb to je ustanovenie základných, minimálnych služieb a určitej kvality. Samozrejme, univerzálne služby môžu prispieť e, e, k cieľom konektivity. Je potrebné vyvinúť kroky, aby sa prekonala digitálna priepasť a to je na členských štátoch, aby nastavili technické parametre základných širokopásmových služieb a prístupu. Rovnaké podmienky pre všetkých. To je hlavný bod v diskusii, keďže tu máme nové služby, najmä služby OTT, ktoré konkurujú ehm, s klasickými poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Tieto dva otázky, tieto dva otázky musia byť riešiť v tejto kontexte. Dovolte mi zdôrazniť, že vzdielame názor Európskeho parlamentu, ktorý uvádza, že tie digitálne služby zvýšili potrebu pre investície a digitálnu infraštruktúru. Preto Barak navrhuje obozretnú a diferencovanú, diferencovaný prístup pri riešení tejto otázky v súlade s Európskou komisiou. Barak sa zameriava na tzv. službu OTT1, čo je náhrada pre e- dodatočné telekomunikačné služby Barak príjme OTT. Druhá otázka, aké sú opcie a perspektívy k tejto otázke. V prvom rade Barak odporúča právny základ, ktorý umožní národné regulačné e, služby nad rámec klasické elektro, elektro, elektronického komunikačného rámca. Potom je tu nedostatočná koherentnosť a náš výklad súčasných definícií e, je v tom zmysle, že je potrebné to objasniť. A predovšetkým, čo sa týka, aby sme sa vyhli potenciálnym e, nepotrebným, nepotrebnej záťaži, je potrebné urobiť posúdenie od pravidla k pravidlu, analyzovať, ktoré sektorovo špecifické ustanovenia sú ešte stále nevyhnutné. Ďakujem. Berek je toho názoru, že je potrebné riešiť dve otázky. Potrebujeme všeobecné alebo sektorálno špecifické právo o pre spotrebiteľov. Myslím, že Berek si myslí, že potrebujeme rovnováhu medzi všeobecnými a sektorálne špecifickými pravidlami, aby sa zabezpečilo, že koneční užívateľia budú chránení pred újmami, ehm, ktorými by boli trpieť v čase rýchlo sa meniacich sektorov. V každom prípade sa musíme vyhnúť právnej priepasti, duplicitnej regulácii, a takému výsledku, že spotrebitelia budú podliehať nižšej ochrane. No a potom druhá otázka, ktorá sa týka úrovne harmonizácie pre práva spotre- eh, spotrebiteľskú reguláciu. Je potrebné reagovať na eh, spotrebiteľské eh, teda školy, ktoré môžu vzniknúť spotrebiteľom a treba hľadať nové regulačné riešenia. Tento harmonizačné minimum je zrejme efektívnejšie než e, úplne harmonizovaný prístup. Maximálna harmonizácia zase predstavuje určité riziko e, z vytvárania. Berek vie, že spektrum je hlavné riešenie pre Európsku komisiu, ako aj pre Európsky parlament. Dovolte mi slovo k status quo, čo sa týka Berekovho názoru súčasný rámec funguje veľmi dobre, pokiaľ ide o zabezpečenie hodnoty pre e, spotrebiteľov a stimuláciu investícií pri rýchlom raste sieti. Nie je harmonizované spektrum pre mobilné širokopásmové siete v Európe, než ako v iných častiach sveta. Vrátane Spojených štátov, Austrálie a Japonska. Ďalej, Európske globálne spektrum a e, harmonizácia to už je realita. Akýkoľvek vstup, akákoľvek intervencia a ďalšia harmonizácia by mala byť e, zvážená, berúc do úvahy prínosy a rizika. A čo sa týka budúcej perspektívy, dovolte mi zdôrazniť, že konektivita a ciele konektivity a požiadavky na kapacitu spektra pre komunikačné služby e, to vedie k neidentifikovaným alokáciám pre spektra pre každý členský štát. V tomto kontexte akákoľvek harmonizácia z hora nadol riskuje, že vyústi do že to bude skôr brániť, než ako podporovať inovácii. Existujúci rámec už uznáva výrazné pravidla na harmonizáciu spektra elektronickej komunikácie stanovujú sa tu ciele pre dostupnosť. Na záver potrebujeme užšiu spoluprácu medzi RSPG, to je e, politická skupina pre Radio Spektrum a Berekom. Do you allow me just some few remarks on our plans? So, there is... Potom k našim plánom. Posledný bod, inštitučný návrh Vždy sme boli kritizovaní, čo sa týka inštitučného dizajnu. Myslíme si, že Berek že to by malo byť zapracované do tohto inštitučného dizajnu. Berek potrebuje expertízu národných regulačných orgánov. Je tu priestor pre vylepšenie, čo sa týka efektívnosti práce, ale inštitučný dizajn by mal ostať taký, aký je. Vidíte tu, že ešte je potrebné odvieť veľa práce, to je na jednej strane neutralita, pracujeme na usmerneniach, koncom augusta v tom budeme, s tým budeme hotovi a na druhej strane pracujeme veľmi intenzívne na roamingu, pokiaľ ide o skúsenosť eh, spravodlého využívania. To sú úlohy v baraku. Ďakujem, bolo mi cťou tu byť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tieňový spravodajca, tieňový spravodajcovia každý dve minúty v pani Nible. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Herr Eschweiler, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Präsentation. Ďakujem za vaše vyjadrenie a vašu prezentáciu. Mám pripomienku a tri otázky. Prvá pripomienka, chcem vás v plnej miere podporiť Potrebujeme investície do veľmi rýchlo ehm, z rastúcej širokopásmovej siete. Potrebujeme vytvárať stimuly tam, kde je to možné. Tu vás môžem vám podporiť. Ak chceme byť v Európe konkurencieschopní, tak je alfa a omega, že našu internetovú chrbticu vybudujeme tak, že konektivita bude k dispozícii celý čas. Otázka k frekvenčnej politike, to ste spomenuli. Tu chcem byť trochu progresívnejšia pokiaľ ide o aplikácie automatizovaných, teda pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, pokiaľ ide o Internet 4.0. Myslím, že potrebujeme harmonizáciu, harmonizovanejší prístup pri frekvenčnej politike, ako ďaleko tu chcete zájsť. A tu by som si želala, že nevyhnutnosť európskeho prístupu bude uznaná. Ďalšia téma, sieťová neutralita. V parlamente sme už chválili naše stanovisko, aké skúsenosti robíte v praxi, sú tu nejaké sťažnosti. A potom level playing field, už ste to spomenuli, možno by ste tu mohli ešte sa k tomu potrebnejšie vyjadriť, kde konštatujete, že na základe rôznych pravidiel dochádza mm, k skresleniam a kde si myslíte, že s tým súborom nástrojov, ktorý máme k dispozícii, môžeme týmto bojovať. To je zatiaľ z mojej strany všetko a držala som sa rečnického času. Wunderbar, das haben Sie sehr gut gemacht. Vielen Dank, Frau Niebler. Mrs. Krehl. Pani Krehl, ďakujem, pán predseda. Jedna krátka pripomienka a dve otázky. Samozrejme, že najväčšia výzva je infraštruktúra a myslím si, že nás čaká veľa práce Musíme zvážiť, ako to organizovať so štátnymi subvenciami, ale aj ako zorganizovať hospodárskú súťaž tak, aby to umožnilo trhové modely, na ktoré dnes ešte možno nemyslíme. Po druhé, organizácia digitálneho vnútorného trhu predstavuje našu najväčšiu prioritu tento rok aj v parlamente. K tomu Európsky parlament eh, vypracoval správu o digitálnom vnútornom trhu Berek by mal zohrávať dôležitú úlohu. Chceme Berekovi poskytnúť lepšie kompetencie, takže čo si predstavujete vy, čo by ste si vy želali, e, aby sa tá práca zlepšila. My, ja som zaznamenal veľmi dobrú spoluprácu s Berekom, myslím, že bola odvedená veľmi dobrá práca a otázka je, akým spôsobom to Berek v Ríge ako by to mohlo byť posilnené a podporené, aby sme aj tu ďalej napredovali. Chcem sa pripojiť k pani Nible k tými otázkami ohľadom sieťovej neutrality. Ja mám taký dojem, že jednotlivé e, jednotliví hráči zastávajú rôzne postoje. Parlament to jednoznačne definoval, aký máme na to názor my, e, či je to v súlade s tými e, predstavami, ako chcete vypracovať usmernenia, či to je v takom súlade, že v konečnom efekte Ehm, nebudeme zaostávať, takže aké máte predstavy, dodržala som rečnícky čas, ďakujem pani Krajl, vynikajúce. Pre VCR dám slovo ešte pánovi eh, Henkelovi. Eh, I have spent all my life in this industry. Ďakujem. Ja sa pohybujem v tejto oblasti celý svoj život a na záver môžem povedať, že jeden z dôvodov, prečo zaostávame za USA, je to, že tam došlo k privatizácii telekomunikačných eh, spoločností oveľa skôr ako u nás. Otázka na vás je nasledovná. Ako sa postavíte k tomu, že tí hlavní hráči sú čiastočne alebo úplne v rukách štátu? Pani Kalas má slovo. Ďakujem. Ja mám niekoľko otázok. Najprv, pokiaľ ide o tie rovnaké príležitosti, činnosti e, v tradičných odvetviach. Vy ste povedali, že by mali byť e, rovnaké pravidlá pre podobné služby. Ako však posúdime tú podobnosť služieb? Tiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali v diskusii prístup k sieťam a prístup k službám. Pretože prístup k sieťam, na to potrebujete reguláciu, aby bola zabezpečená e, konkurenciaschopnosť, avšak prístup k službám môže byť deregulovaný. Ako sa na to pozeráte vy? Druhá otázka. Hovorili ste o harmonizácii. A tu ma prekvapuje, keď hovoríte, že by sme mali k tomu pristupovať opatrne. Pokiaľ sa budeme rozprávať len o internete a o veciach, ktoré súvisia s DSM, tak tam je potrebné naozaj mať e, zabezpečený jednotný prístup k spektru. A myslím si, že s tým súvisí aj harmonizácia. Posledná otázka, pokiaľ ide o koncepciu inštitúcií alebo inštitúcií ako samotných. Vy ste povedali, že zatiaľ to funguje dobre, avšak nezabudajme na to, že Berek združuje 28 rôznych regulačných úradov a keď budeme sa mm, rozprávať o rôznych regulačných princípoch, keď e, sa usilujeme o aplikovanie s podobným prístupom, tak ako budeme to potom riešiť rozpory medzi rôznymi regulačnými úradmi? Ďakujem, pani Kalas. Mm, robíme skvelú prácu. Pán Rajmon. Ďakujem, hovorí pán Rajmon. Ďakujem, pán Švajler. Ja mám na vás len jednu otázku, ktorá je však zásadná. Ako v Bereku, alebo aj ako vy osobne z hľadiska demokratickej politiky vnímate plánované opatrenia v oblasti regulácií. Samozrejme ide o ochranu spotrebiteľov, ale internet má tiež veľký význam aj pokiaľ ide o demokratickú politiku. Boli stanovené určité univerzálne služby a samozrejme tým dôvodom je aj demokracia politiky ako taká, ktorý tu bol zakomponovaný. Avšak do akej miery si myslíte, že budú plánované tieto regulačné opatrenia zasahovať do života spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Dobre, takže ešte tu máme nejakú ďalšiu otázku. Pán Rybik, ďakujem pekne, hovorí pán Rybik, za zavedenie 5G. Nemyslíte si, že rok 2020 je príliš neskoro na zavedenie 5G? Nebolo by lepšie to posunúť na rok 2018, takisto aj harmonizácia aukcií? Samozrejme pokuty alebo čiastky, ktoré sú používané v aukciách, budú použité na rozvoj infraštruktúry. Otázka je však, či spolupracujete aj s ESO. A ďalšia otázka. Maximálne MTR bude to predávané aj v rámci férového využívania aká bude súvislosť vlastne MTR so spravedlivým využívaním tampón. Jedna minúta. Ja chcem poďakovať eh, za veľmi komplexnú, úplnú prezentáciu. Dovolte mi položiť vám pár otázok. Prvá otázka, ako podporiť investície? A ako sa pozeráte na tú koncepciu spojenia regionálnych, štruktúrálnych fondov a fondov e, z európskych strategických investícií. A tiež otázka harmonizácie. Vy ste hovorili, že pravdepodobne usilujeme o ten proces harmonizácie, ale pokiaľ uvažujeme o procese zavedenia alebo implementácie v siete 5G, myslím, že musíme pripraviť našu prácu, nakresliť mapu v spolupráci s rôznymi medzinárodnými inštitúciami. Ako sa pozeráte na harmonizáciu v súvislosti s výhľadom na sieť 5G? Ďalšia otázka sa týka univerzálnych služieb. Vy ste sa vyjadrili v tom zmysle, že aktualizácia pravidel by mala byť v kompetencii národných vlád. Avšak ak sa chceme vyhnúť riešeniam, ktoré by mohli byť nebezpečné pre európsku harmonizáciu, tak moja otázka znie, ako harmonizovať túto činnosť národných vlád reálnym spôsobom. A v tejto súvislosti chcem popriať uh, veľkú veľa šťastia teraz pani Valá Hovoríme o konkurencieschopnosti a konsolidácii. A moja otázka znie nasledovne. Model konkurencieschopnosti je založený na prístupe. Pokiaľ e, do tejto diskusie nezakomponujeme tak tento prístup, tak ako bude tá konsolidácia vyzerať ruka v ruke s tým súčasným modelom. V súčasnosti máme fungujúci model a nadalej potrebujeme zlepšovať a dobudovať infraštruktúry. Myslíte si, že v tejto fáze sme už dosiahli svoje limity v rámci ziskovosti? Čo by malo teda negatívny dopad potom na investície a čo potrebujeme ako ďalšie stimuly, aby sme sa dostali na ďalšiu úroveň investícií na tomto trhu. Ďakujem pekne, pani Valea. A teraz pána Kumpana 3 ako posledná rečnička. Vysokorýchlostný internet musí byť eh, v dispozícii pre Európu, tak aby sme mohli v rámci globálnej konkurencieschopnosti držať krok s konkurenciou. Je potrebné vytvoriť eh, základ pre novú digitalizáciu a takisto aj preto, aby Európa mohla byť eh, na čele. Vy sa nemyslíte si, že to stanovisko Bereku je trošku zastaralé? Potrebujeme naďalej mať vôbec telefónne budky, potrebujeme nejaké katalógy v papierovej podobe, ktoré nikto napríklad vo Fínsku vôbec nepoužíva. Nemalo by to byť tiež v tej smernici o univerzálnych službách zakomponované, kde by členské štáty mohli ponúkať vysokorýchlostný internet pre pripojenie. My sme totiž to videli, aký počet ľudí používa internet práve pri hľadaní práce. Myslím si preto, že je tu potrebné chopiť sa kormidla. Neviem, či toto stanovisko Bereku v tomto zmysle nie je zastaralé. Ja totiž sa snažím o to, aby sme boli na čele v rámci týchto štandardizačných snách. Pani Wieler, máte 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My pracujeme ruka v ruke s Berekom a pripravili sme toto stanovisko spoločne, vďaka spoločnému úsiliu. Naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej, do tej doby, než pripravíme legislatívny návrh aj pre ostatné legislatívne orgány. Do veľkej miery ide o to, aby sme sa dohodli na tom procese. Ja tu vidím niekoľko, ko, koľko tém, o ktorých sa už e, zmienil pán Švajler, takisto aj členovia Európskeho parlamentu. V reakcii na verejné konzultácie, verejné diskusie sa usilujeme o dostupnosť a takisto aj prístupnosť eh, vysokorýchlostných pripojení. To je ten náš hlavný cieľ. Sú tu ďalšie právne prvky tohto aktu. Ide o prístup k sieči a takisto aj podporu konkurenciaschopnosti. Náš komisár včera potvrdil, že konkurencia schopnosti je hlavnou hybnou silou pre investície. Avšak v rámci práce s týmto súborom nástrojov musíme skúmať tiež, ako by sme mohli doplniť ďalšie nástroje, ktoré by ešte lepšie mohli podporiť, posilniť investície zo strany alternatívnych operátorov, ale takisto aj zo strany súčasných tradičných operátorov. Ide o to, aby všetci mali možnosť týchto dodatočných investícií, pre ktoré sa rozhodnú. Takže to bude hlavná téma pri koncipovaní tohto právneho rámca pre prístup k sieti. Pokiaľ ide o spektrum, to už sme tiež riešili v rámci Európskej komisie Európsky parlament veľkou väčšinou hlasoval za koordinované využívanie spektra. Bolo to minulý týždeň, pardon, minulý mesiac, opravuje sa rečník a bol to veľmi dôležitý politický krok, kedy sa stanovili tie hlavné oblasti pre rámcové preskúmanie problematiky spektra. Ako to už zdôraznil pán Švajler, dosiahol sa aj dôležitý pokrok v oblasti harmonizácie spektra. Ide o uľahčenie prístupu vysokorýchlostným komunikáciám, pokiaľ ide o siete 5G, tak budúci týždeň predložíme naše špecifické ambície, ktoré sa týkajú práve spektra 5G. Máme tu tiež veľa reakcií na naše verejné konzultácie Ukazuje sa nám tiež, že existujú rôzne aspekty, ktoré súvisia s využívaním nových sietí. Máme tiež ambíciu vybudovať siete, ktoré budú využívať tieto kmietočty Určite bude dobre, keď sa to všetko zakomponuje do toho procesu pridelovania kmitočtu na národnej úrovni. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán William, pán Ešweiler. Teraz sa obraciam na vás. Myslím, že ste dostali veľa veľmi zaujímavých otázok a všetci dúfame, že dostaneme tiež z vašej strany vynikajúce odpovede na ne. Dobre, tak ja začnem tou otázkou harmonizácií. Kmitočtu Berek súhlasí s tým, že časový harmonogram pre zverejnenie týchto kmitočtov je veľmi dôležitý, hlavne pre rozpustenie 5G. Celý proces harmonizácie časového harmonogramu je veľmi pozitívny pre trh a v tomto zmysle chceme zdôrazniť, že komisia už má právomoc harmonizovať uvoľnenie spektra v takýchto časových eh, výhľadoch. Je to dôležité, pretože sa to týka aj tej globálnej stránky, tak eh, ako to robí ITU pri alokovaní eh, kmitočtov rôznym užívateľom a takisto aj CPT. V tomto zmysle potrebujeme oveľa užšiu spoluprácu s európskej strany, s ITU, s CPT. A myslím, že máme tiež možnosť lepšej koordinácie. V tomto zmysle je teda veľmi dôležité, že sa domnievame, že musíme mať tú výhodu toho, kto je prvý. Bola to ale zdráhavosť v tejto oblasti Musím povedať, že je dobré mať takéto e, e, aukcie e, k 700 MHz, preto sa rozhodla francúzska vláda nasledovať na tejto ceste. Práve iba začíname s rokovaniami, ale myslíme si, že Berek tu postupuje správne. Pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, viete, že tu budeme mať vnútorný workshop na našom pléne v Rotterdame. E, vyzveme akadémikov, aby sme zistili, aké sú tu návrhy. Budeme analýzovať e, FCC, na o sieťovej e, neutralite. Je tu, myslím, problém a preto Berek by mal vypracovať úsmernenia, ktoré by preukázali našu vôľu vypracovať konkrétne návrhy v tejto oblasti. A pokiaľ ide o TT, musíme kontrolovať úpravu po úprave, musíme e, e, skontrolovať túto otázku rovnakého racieho pola, či je to problém regulácie, nariadenia, alebo e, napríklad ochrany údajov, bezpečnostných otázok na úrovni e, našej generálnej organizácie sme napríklad sa rozhodli ohľadom e, Google, Gmailu, že tento musí e, splňať také isté požiadavky ako nejaký iný, nejaká iná služba elektronickej komunikácie, takže právne diskusie tu prebiehajú ohľadom toho, ako postupovať ďalej pretože e, veci v Nemecku sa dostali na administratívny súd, takže budeme tu mať dočinenia s právnymi otázkami. A potom e, k pani Krell, aký je inštitucionálny dizajn e, k Bereku, aké sú tu želania. už tu je myslím priestor na zlepšovanie, ale vo všeobecnosti dvojpilierový model Bereku, že na jednej strane tu máme úrad Bereku v Rige a potom Berek ako celok, ako inštitúciu e, sui generis. E, myslím si, že tento model funguje. A komisia ako sporu regulátor v tomto procese s Berokom aj vy ako Európsky parlament môžete analyzovať skutočnosti, že Berek veľmi dobre pracuje a napríklad FCC a ostatní regulátory to e, tiež uznávajú, takže je to osvedčený model. A k otázke OTT, e, k tomu som sa už vyjadril. MTR, pán Rubich, Eh, politika eh, spravodlivého používania roaming. V tomto štádiu je eh, priskoro. Viete, že workshop Bereku sa ešte stále zaoberá touto otázkou, takže je ešte priskoro prichádzať s nejakými detailami na túto tému. Otázka MTR je veľmi dôležitá. Myslím ale, že mm, v nej nájdeme riešenia. Pokiaľ ide o otázku pána Bonyho e, o zdrojoch, sme za e, prístup, e, ktorý vychádza z potrieb trhu. Takže môžeme doplňať trh, ale nás zaujímajú súkromné investície na trhu, pretože hospodárska súťaž a súkromné investície považujeme za najlepšie v tomto prípade. Myslím, že to boli tie najdôležitejšie body. Pán Henkel, vaša, vašu otázku som nezodpovedal. Dôležitá politická otázka, ale tu neriešia regulátory. To je otázka, ktorú musíte e, položiť e, na Rade ministrov. Áno, chápem, odpoveda pán predseda. A pokiaľ ide o smernice o verejných službách, neboli ste tam veľmi konkrétni. Teda pokiaľ ide o e, smernicu o univerzálnych službách, bude to zaradené do návrhu komisie v lete. Je to teda veľmi konkrétne dôležité. Ospravedlňujem sa. Áno, máte úplnú pravdu. Bude sa prepracovávať smernica o univerzálnych službách. Do detailu sa na to pozrieme ale momentálne sa len nachádzame v procese rokovaní. Dobre, mám dojem, že sa zodpovedali všetky otázky. Ďakujem vám pekne, pán Ešvajler, za to, že ste k nám prišli a prezentovali a túto tému, odpovedali na otázky. Ďakujem aj e, pánovi Vilanovi za jeho e, e, príspevok a pozdravujem aj komisára Oettingera. Táto e, skupina e, pracuje veľmi efektívne, viac než e, sme len dobehli ten zameškaný čas. No a teraz už môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu výsledky pokračujúcich trialógov. Musím vám povedať, že pani Del Castillo Vera tu dnes nie je Ehm, bol som, eh, bol mi pripomenuté, že ona je spravodajkyňou pre eh, smernicu o sieťovej bezpečnosti a ITRE je asociovaný výbor podľa pravidla 54. Eh, Toto pravidlo bolo prijaté v decembri 2013 v predchádzajúcom volebnom období. A keďže Pilar del Castillo tu nemôže byť prítomná, chcel by som ja bol som požiadaný eh, zhrnúť tie najdôležitejšie výsledky v jej mene. Smernica o NIES je eh, prvou legislatívou na tému kybernetickej bezpečnosti. Je to dôležitý prvý krok smerom k eh, vyššej miere bezpečnosti v tejto oblasti. To smernica bude robiť tri veci. Operátori kritických infraštruktúr, energii, ako e služieb energii a dopravy, a iní poskytovateľia budú musieť implementovať najmodernejšie bezpečnostné opatrenia a e, notifikovať incidenty kybernetickej e, e, bezpečnosti národnej úrovni. Takisto budú, bude potrebné, aby členské štáty vypracovali svoje národné bezpečnostné stratégie a musia tam vytvoriť e, témy, ktoré by analyzovali a monitorovali hrozby a reagovali na kybernetické útoky. A po tretie, smernica zlepší kooperáciu členských štátov o výmene informácií ohľadom najlepších postupov. Mm, by sme zhrnuli, e, bude to znamenať lepšiu e, reakciu schopnosť Európy v prípade útokov v kybernetickom priestore a vytvorí to bezpečnejší priestor pre rast e, digitálnej ekonomiky. Chcel by som využiť túto príležitosť a chcem, aby sa to zapísalo aj do zápisnice. Chcem zablahoželať pani Del Castillo k úspešnému výsledku a ak by e, ktokoľvek mal otázky, rada si ich vypočuje, ako hovorí. Pán e, Kelly by sa teraz chcel e, vyjadriť k tejto správe z jeho strany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bol som spravodajcom za výbor ITRE k všeobecnému nariadeniu ochrane údajov. To sa týkalo návrhov komisárky Redingovej aj teda návrhov pre e, e, sektor spravodlivosti a policie. Vo februári 2013 sme sa na našom výbore toto tému zaoberali. V marci roku 2014 e, prešlo parlamentom a počas lotyšského predsedníctva tento návrh v júni 2015 bol prijatý na rade a to otvorilo priestor dialogom, ktoré začali okamžite počas luxemburského predsedníctva a po deviatich eh, trialógoch sa to uzavrelo 15. decembra 2015. Myslím, že luxemburské predsedníctvo naozaj odviedlo eh, veľký kus práce a treba mu eh, poďakovať za spôsob, ako viedlo tieto diskusie. A záverom je, že tu máme nariadenie, ktoré, ktoré nahrádza smernicu 995 a e, dúfajme, že e, bude upravovať veci v tomto sektore pre e, veľa rokov budúcnosti. Takže je to nariadenie, to je dôležité, je to jednotný, jednotná celoeurópska úprava, nahrádza 28 alebo dokonca viac rôznych úprav. Je, tam, je to jednotné kontaktné miesto pre podniky, takže tie Eh, budú mať len jednu eh, dohľadnú agentúru, doteraz mali 28 eh, v celej Európe nad sebou. A sú tam teda takéto dôležité body zosúľaďovania. Dnes podniky musia splňovať veľa striktnejšie štandardy než mimo Európy a e, teraz e, pre zahraničné firmy bude platiť e, rovnaká povinnosť ako pre domáce európske firmy, vytvorí to rovnaký hrací priestor. Technologická neutralita je ďalším potom právo na portabilitu údajov, presun svojich údajov od jedného poskytovateľa k druhému, takisto startupy a malé firmy budú mať prístup k dátovým trhom a budú pre ne k dispozícii e, priateľskejšie riešenia, ktoré umožnia byť nášmu hospodárstvu konkurencieschopnejším. Takisto e, tu máme e, ochranu údajov, dizajnom a defaultom a to umožní lepší vývoj nových myšlienok v oblasti ochrany osobných údajov došlo tiež k veľkému zlepšeniu v oblasti techník, e, ako e, e, šifrovanie, tieto boli tiež zahrnuté do návrhu a pomôžu k lepšiemu chráneniu údajov. Analýza veľkých dát bude tiež umožnená s anonymizovanými údajmi. Ďalšia vec, kde sme vyhrali napokon náš boj historic vedecký a e, vedecký výskum bude teraz chránený. Pôvodný návrh e, e, mal príliš prísne obmedzenia pre výskum. Hlavnými obavami sme, bola tam teraz snaha vylúčiť anonymizované údaje, ja som diskutoval s viacerými profesormi z výskumu a ja si myslím, že teraz ten výsledok, ktorý sme pre nich dosiahli, je pre nich priateľný, vedia sa s ním e, zmieriť. A máme teraz jedno pravidlo na miesto 28. E, to bude určite e, veľmi napomocné pre podniky a zniží to hospodárskú, teda, byrokratickú záťaž zníži sa tým náklad e, pre podniky ehm, na každoročnej báze prístup e, k e, údajom, bude tu možnosť aj pre malé a stredné podniky. Treba tu ošetriť aj e, situáciu, kedy e, spracovanie dát nebude hlavnou e, prácou malých a stredných podnikov, takže bude tu aj takéto hodnotenie rizik potrebné. Po dvoch či troch rokoch tu máme teraz konečne nariadenie a keď bude prijaté v parlamente v apríli, očakávam, tak začne oficiálne sa uplatňovať v celej Európe do dvoch rokov. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám za túto fantastickú prácu, ktorú ste odviedli v mene eh, tohto výboru. Eh, je to naozaj extrémne dôležité a eh, všetci môžeme byť veľmi hrdí na vašu osobnú zaangažovanosť v tejto dôležitej téme. Dámy a páni, viac, e, než sme dobehli e, ten zameškaný čas. E, toto zasadnutie bude pokračovať dnes popoludní o tretej opäť a budem mať potom tú čest a by sme privítali komisára Medasa medzi nami, ale